EPP a SND a FDD som požiadal e, žiadosti o zmeny e, v kandidátkach, nomináciách, e, v delegáciách. Bude to všetko zachytené v zápisnici z tohto plenárneho zasadnutia. Ak nebudú k ním pripomienky do konca plenárneho zasadnutia, budú sa tieto menovania považovať za schválené. Pán predseda, číta mena, tlmočníci ich nemajú k dispozícii, takže žiaľ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 a e, miešaná parlamentný výbor Nils Torvalds, ktorý odchádza a pá, namiesto pána Eteriča bude pán Finč vo výbore DV. Viaceré parlamentné výbory rozhodli začať e, interinstitucionálne rokovania v zmysle článku